Zajte sa, dámy a páni. Týmto otváram 20, eh, vyhlasujem schôdzu, ktorá bola 27. novembra prerušená. Eh, týmto ju opäť otváram. Dámy a páni, Kolegyne a kolegovia, sloboda médií a pluralizmom z médií to sú základné hodnoty Európskej únie a Turecko je kandidátskou krajinou, s